pán Stelios Kuloglu bude členom e, rozvojového výboru a pán Kostas Chryzogonos bude členom výboru pre ústavné otázky. Máte nejaké výhrady? Nie. Tým potvrdzujem tieto menovania. Vážené dámy, vážené páni, Vážení páni, vážené dámy,